platí daňový poplatník. Je to vaša vina, ak sa ľuďom Európa nepáči. Vy ste uzavretí, neviete reagovať na požiadavky občanov, ste neschopní počúvať, eh, jednoducho sa už ľudu a ľuďom nepáčite. Ale dobre, pokračujte takto. Eh, vy nie ste schopní seba kritiky, namiesto toho si vymýšľate nejaké sprisahania, a E, my, budeme to my, ktorí budú chrániť e, s veľkou hrdosťou záujmy našich krajín a budeme to my, ktorí budú reagovať na, pro, na potreby občanov. Ďakujem a teraz pán Krasnodebský, jedna minúta. Ďakujem bardzo, pani Ďakujem, pani predsedajúca. Opäť ďalšia rozprava o tej istej téme Zdá sa, že ten problém je veľmi uh, dôležitý, ale tá diskusia je zbytočná. Zdá sa, že Európsky parlament uh, sa tu zaoberá stále viac konšpiračnými teóriami. V každých voľbách uh, vidíte zahraničné zasahovanie, ak mainstreamové politické strany prehrajú ale mali by sme sa pozrieť aj na iné e, zahraničné zasahovanie e, v Európe, napríklad rúské zasahovanie do nemeckej SPD cez Gerharda Schrödera, vplyv Gazpromu v Európe alebo ruský e, vplyv v iných politických stranách, ruské zasahovanie alebo ruské ovplyvňovanie prezidenta Macrona. O tom svedčí jeho posledný rozhovor, ktorý poskytol časopisu Ekonomista. A to je dôležitý problém, ktorý si zasluhuje tiež diskusiu. Ďakujem. A teraz pán Zarsa Lechos, dve minúty. Gracias. Eh. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani komisárka, gratulujem vám k vymenovaniu do funkcie. Toto zasahovanie je to skutočnosť, ale nie je to stratégia. Je to proste istý plán, je to istý cieľ. A tým cieľom je oslabiť naše demokratické systémy a samotnú EÚ. A samozrejme na toto najlepšie slúži využitie tých, ktorí v minulosti už raz demokratický systém v Európe e, zničili a zničili Európu. To znamená nacionalizmus, populizmus. Našťastie žijeme v demokratickej spoločnosti, demokratickej EÚ, kde teda e, je možné vypočuť si aj e, také e, veci, také tvrdenia, ako napríklad, že Angela Merkel je externé zasahovanie v Európe, ako sme to teraz počuli. Aj toto niekto môže povedať, prečo nie, ale sú skutočné výzvy, ktoré tu máme zo strany Ruska, Čína či ďalší. To sú existenciálne hrozby, ktoré potrebujú naozaj e, e, jasnú reakciu. Máme tu manipuláciu sociálnych sietí, máme infiltráciu agentov, máme tu financovanie rôznych e, strán či organizácií a tak ďalej. A nie je žiadne tajomstvo, že v Európe už máme aj prítomnosť agentov z ruskej špionáže, to vo viacerých krajinách EÚ. Naposledy to bolo Španielsko, a začalo sa tam aj súdne vyšetrovanie vo veci zasahovania aktivít a, e, zo stran- e, a vo veci aktivít týchto agentov e, v Katalánsku v čase nezákonného hlasovania alebo referenda v roku 2017. Čiže potrebujeme aj v tejto oblasti, aby Európska komisia konala ako garant a strážca týchto zmluv a takisto aj demokracie ako také. Musíme byť v tomto jasný, jasne to hovoriť, o tom komunikovať, e, musíme na to používať primerané zdroje a všetci verejní aktéry, či sú teda naozaj verejní alebo sú súkromní, aby konali zodpovedne e, vo veci tejto hrozby. Ďakujem. Ďalší rečník, kolega Picula, jedna minúta. Ďakujem, pani predsedajúca. Táto téma Opäť raz e, je na našom programe rokovania. Napriek tomu, že osobitný výbor k tejto téme bol nedávno zamietnutý. S každými novými voľbami v Európe si všímame opäť tento problém. Posledný krát e, e, k tomu prišlo v Británii. Digitálne platformy nekontrolujú pravdivosť toho, čo zverejňujú, ale sú zároveň platené z reklamy. Občania si uvedomujú aj tento problém a dve tretiny z nich uh, hovoria, že sa toho obávajú. Ale nemali by sme sa obmedzovať iba na to, aby sme predchádzali rozšíreniu nepravdivých informácií. Mali by sme sa pozrieť aj na to, ako sa financujú predvolebné kampane. A preto ešte raz vyzývam, aby sa zriadil výbor, vyšetrovací výbor pre túto tému. Slobodné voľby sú základom demokracie a EÚ e, musí nájsť nejakú konkrétnu odpoveď na tento e, stále závažnejší problém. Ďakujem a teraz za Renew sa vyjadri pani Gibson. Keď sa na toto pozerám a počúvam to, zdá sa mi, ako keby som pozerala e, film o Jamesovi Bondovi, Vidím tam toho najväčšieho nepriateľa, nepriateľa, ktorý sa volá Steve Bannon. Organizuje populistické hnutie, ktoré chce ovládnuť svet. On bol ten muž za firmou Cambridge eh, Analytica, propagandistickou mašinériou, ktorá produkovala nepravdivé informácie, eh, čierne peniaze, lživé kampane, nenávistné prejavy, e, ktoré mali ovplyvniť e, volebné správanie ľudí. Existujú jednoznačné dôkazy o tom, že to ovplyvnilo aj výsledok referenda o e, Brexite. Steve Bannon má aj marionety, ktorými sú napríklad Nigel Farage, Donald Trump a ďalší. Toto nie je nejaká fikcia, nie je to film je to realita, je to e, manipulácia, ktorá ovplyvňuje výsledky volieb, ale manipuluje aj naše, naše demokracie, naše, našu kultúru. Musí sa to zastaviť. A teraz kolegyňa Chowns, jedna minúta. Ďakujem. Dnes o, hovoríme o zasahovaní ostatných štátov do demokracie a volieb. E, bohužiaľ, toto je veľmi aktuálna téma u mňa doma v Spojenom kráľovstve. Zavádzanie, klamstva, e, toho sme boli svedkami. Faktom je, že 17. októbra e, náš parlamentný informačný spravodajský výbor e, pripravil správu o ruskom zasahovaní najmä do predreferendovej kampane. Tá správa mala byť zverejnená o 10 dní a bola postupená Downing Street. No a potom sa zistilo, samozrejme v správe, že Rusko naozaj malo reálne možnosti ovplyvniť výsledky referenda. Sú tam prepojenia medzi Borisom Johnsonom a ruskými darcami financií. Ďalším faktom je, že tento premiér Boris Johnson odmietol zverejnenie správy podľa bežného časového harmonogramu. A ja sa teda pýtam, prečo Boris Johnson tak zúfalo chce toto um, skryť, prečo nechce zverejniť správu. Nemusíte byť Sherlock Holmes, aby ste uh, poznali odpoveď. Ďakujem teraz kolegyňa Laport, minúta 30. Kolegyne, kolegovia, keď hovoríme o zahraničnom zasahovaní do volebných procesov, ehm, vidíme stále znova, znova, že sa obvinuje Rusko a stále sa to vníma tak, ako keby sme prežívali ešte vždy e, studenú vojnu. E, ale niektorí tu hlasovali za uznesenie, aby sme uložili sankcie vláde Viktora Orbána. V skutočnosti len preto, lebo odmieta migrantov. Niektorí e, podporujú mimovládky Georgia Sološa, ktorý, ktoré organizujú masovú imigráciu. A to sú predstavitelia Európskej únie a Európska únia e, takisto sa snaží ovplyvňovať e, rokovania o Brexite so Spojeným kráľovstvom, aby odradila iné štáty, ktoré chcú odísť. A kto organizuje cenzúru? Je to Európska únia. Tie dezinformácie e, sú len informácie, ktoré sa nehodia do vášho rámca a do vašich predstav. A preto táto inštitúcia stráca všetku limi- e, legitimitu na to, aby diskutovala o tejto téme. Ďakujem. Ďakujem. E, poprosím e, rečníkov, že tieto prejavy sú tlmočené a vy hovoríte veľmi rýchlo. Príliš rýchlo na to, aby to bolo tlmočené. Kolegyňa Tomašič, jedna minúta. Uplitanie stranných držav a izborné procese. Ďakujem pekne zasahovanie cudzích krajín do našich e, volieb, či na celoeurópskej úrovni alebo na národnej úrovni. To nie je žiadna novinka. Vždy e, sa veľké štáty snažili ovplyvňovať európsku politiku. A to aj týmto spôsobom. Technologické e, novinky znamenajú, že sme zraniteľnejšie ako kedykoľvek predtým, ale úmysel je rovnaký ako vždy aj bol. My sa chceme brániť pred zahraničným vplyvom na naše politické a iné procesy. Je to v záujme aj našich občanov, ktorí častokrát sú cieľom propagandistických aktivít, ktoré ich majú e, zneistiť. Ale treba takisto si e, prestať e, nahovárať, že za naše problémy môžu vždy iba iní ľudia. Ten, ten nesúhlas s tým, čo robia elity, čo robia európsky politici, to nevychádza iba z nejaké propagandy, vychádza to aj z nekvalitnej práce európskych politikov, ktorí sú zdieľaní svojim občanom. Ďakujem pekne ďalej. Pán Fitzgerald. Pani Fitzgerald. Áno, žijeme v období dezinformácií. Máme tu veľkú krízu, eh, pokiaľ ide o informácie. Eh, virálne dezinformácie tie eh, majú veľmi dramatické dopady na naše politické systémy. V prvom 4 roku 2019 Mali sme odstranené niekoľko miliónov falošných facebookových e, účtov, e, Twitter, niečo podobné. Či boli voľby, keď vyhral Trump, či boli posledné európske voľby a tak ďalej. Vždy prebiehali aj nejaké dezinformačné kampane. Máme tu falošné správy, e, tým sa darí, kvalitná žurnalistika ťaha častokrát za kratší koniec z hľadiska dosahu a my potrebujeme médiá, ktoré sú e, skeptické, ale nie cynické a ktoré, majú, e, ktoré, ktoré, ktoré sú zvedavé, ktoré chcú vedieť, aký je, mm, aká je pravda. E, systémová reforma to určite nie je to isté ako deštrukcia, deštrukcia kariér. Mali sme tu nedávno prieskum Eurobarometer, kde je napísané, že 83% Európana si myslí, že, že fake news je riziko pre našu demokraciu. Keď nič nespravíme, ohrozuje tú demokraciu. My potrebujeme e, rýchly spôsob, ako riešiť eh, online lži. Príliš dlho e, Facebook e, fungoval fungoval ako keby bez regulácií. My proste musíme konať e, takým spôsobom, aby sme bojovali proti týmto, týmto fake news a zahraničnému zasahovaniu spoločne s ostatnými členskými štátmi. Musíme mať k dispozícii primerané e, fakty, pretože bez nich e, naše zákony sú takmer irrelevantné. Inak naši občania nebudú mať dôveru v naše inštitúcie. A preto v, tomto mandátu sa, v rámci tohto mandátu by sme sa mali snažiť, aby náš politický systém dával E, veľký dôraz práve na pravdu a na fakty. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi kolega López Aguilar. Jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani komisárka Jourova, dnes sme mnohí vás podporili ako komisiu. Tá väčšina bola celkom silná. Aj vás ako podpredsedničku. Očakávame od vás veľa. E, chceme aby tam bola tá sociálna agenda, chceme, aby sme obhajovali e, právny štát, európske hodnoty, demokraciu. Za toto ste zodpovedná vy potom osobne v rámci tej novej komisie. V všetkých jazykoch EÚ sa opäť spomínali príklady zasahovania do európskych volieb. Mali sme aj v Španielsku takýto prípad, že máme tu skupinu špionov, z Ruska, ktorí sa snažili destabilizovať situáciu v krajine. Ale to nie je jediná eh, hrozba. Už sa to spomínalo meno Steve Bannon. Eh, vždy koná v prospech populizmu, v prospech krajnej pravice, v prospech reakčného nacionalizmu. Čiže nestačí iba vytvoriť nejakú pracovnú skupinu. Nestačí aby komisia e, konala takýmto spôsobom. Proste treba vytvoriť európsku spravodajskú štruktúru, ktorá bude obhajovať demokraciu. Nič nie je dôležitejšie ako obhajovanie európskych hodnôt a obhajovať Európsku úniu. Ako takú. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi kolega kolegyňa Čech. Jedna minúta. Ďakujem pekne. Um, Samozrejme, za týmto všetkým je zase raz Šoroš, pretože Maďarsko nemôže, teda on, mm, Šoroš nemôže akceptovať, že Maďarsko nechce eh, mať eh, migrantov. My nebudeme európska kolónia. Toto sú príklady, príklady dezinformácií, ktoré prichádzajú eh, do EÚ. Fake news, boty, trolové alebo farmy trolov a tak ďalej. Ak ste si nevšimli, sme vo vojne a ide o všetko treba bojovať za právo. Nie je to, za pravdu nie je to naša, či koho iného pravda. Proste treba bojovať za fakty, za pravdu, za proste vôbec to, aby sme sa nezbláznili. A je to čoraz ťažšia úloha, pretože hranice medzi spravodajstvom alebo informáciami a propagandou častokrát nie sú úplne jasné. Ale my musíme obhajovať naše hodnoty, naše princípy a naše právo na objektívnu pravdu. Európska únia je komunita zdieľaných hodnot a musí E, bojovať v tejto veci. Už sme tu mali Brexit, vidíme, že dezinformácie potom e, vedú k dezintegrácii a toto by sa už nikdy nemalo zopakovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej kolega Kra. Jedna minúta. Ďakujem. Ja som vyrastol v komunistickej časti Nemecka a pamätám si ešte učebnice, ktoré vysvetľovali, že napríklad Rádio Slobodná Európa podkopáva demokratický socializmus. A ja prichádzam asi z budúcnosti, keď počúvam kolegyňu Gibson, jej sprisahanecké teórie, alebo keď e, počúvam španielské návrhy e, bojovať proti propagande Európskou špionážnou službou. Dámy a páni, E, ľudia volia určitým spôsobom, lebo sa im nepáči politika a informujú sa zo zahraničných zdrojov preto, lebo e, keď počúvajú súkromné televízia, rádia alebo verejnoprávne televízie u seba doma, tak jednoducho nemôžu im dôverovať. Nikto im nevysvetlil, e, ako došlo k vojne vo východnej e, Ukrajine, prečo bol zvolený Trump. Nenájdete žiadnu dôkladnú analýzu v našich médiách. A preto je potrebné akceptovať, e, že tu existuje konkurencia medzi poskytovateľmi mediálnych služieb a určite by sme proti tomu nemali bojovať nejakou špionážnou službou. Ďakujem a teraz kolega Čarnecký, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Prvýkrát e, vystupujete ako členka novej komisie tu na plenárke a ja som vás podporil aj tentokrát, po druhýkrát a prajem vám aj vašej komisii veľa úspechov. Chcem ale povedať jednu vec. Treba otvorene hovoriť o zasahovaní zvonka. Je to veľký problém, hoci e, nebolo by dobré, aby tí, čo voľby prehrávajú, vždy hľadali nejaké dôvody, prečo prehrali niekde vonku, e, hľadali nejaké výhovorky, povedzme, po, hovorili, že vždy je to len kvôli takémuto zasahovaniu. Táto vec má tiež e, dve strany mince. Keď niekto povie, že s Ruskom žiaden problém nie je, že to nejako s Putinom nesúvisí, tak mám pocit, ako keby sme boli v nejakom alternatívnom svete. Samozrejme, že Rusko zasahuje, ale nie iba Rusko. Treba kritizovať aj iných. Áno, ďakujem pekne. Ďalej poslanec Arlukovič. E, dve minúty. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, dámy a páni, žijeme v zaujímavých časoch, ktoré prinašajú mnohé výzvy. Pokiaľ ide o destabilizáciu krajiny, dnes už vlastne nepotrebujete vykonať inváziu s tankami, ale keďže žijeme v takýchto zaujímavých časoch, treba si uvedomiť, že zodpovednosť je aj na našich pleciach, na pleciach politikov. Ja som e, pôvodne lekárom a vždy pre lekára je dôležité dobre, spraviť dobrú diagnózu toho, čo sa deje. A budúcnosť našich detí je v našich rukách. My musíme si uvedomiť, že destabilizácia e, v EÚ je vec, o ktorú má záujem, e, majú záujem iné krajiny. Vo svete netreba tieto veci e, nejako obchádzať zo široka. Bol, je tu istý ruský pán Gerasim Grasimov, ten pracoval svojho času pre ruskú vládu a má tzv. Gerasimovú doktrínu, kde je v 7 bodoch napísať, ako krajinu destabilizovať. Bod číslo 1, sociálna dezintegrácia, to tam je vyslovene napísané. Čiže jednu skupinu budete huckať proti druhej a potom bod číslo 2, znehodnocovanie alebo povedzme, uraženie elít, nahradenie elít súčasných takými ľuďmi, ktorých ľahšie budete môcť manipulovať. Potom trojka, destabilizácia štátnej administratívy. To je presne to, čo sa teraz u nás deje. deje. Štvorka, centralizácia moci. My musíme si povedať, či sa teraz e, sila v Európe alebo moc v Európe centralizuje alebo nie. Potom ďalší bod prepísanie histórie, zmena historických e, hrdinov a potom posledný bod v, tomto, v tejto stratégii je e, vlastne likvidácia práva. Čiže nie je to efektívna stratégia, nevidíme ju okolo seba. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí e, pán Zorino Carlos. Jedna minúta. E, ďakujem pekne. My sme svetová referencia pre demokraciu. O tú demokraciu sme veľmi aj intenzívne bojovali, je to naša základná hodnota, ale dnes, má, dnes máme nové e, hrozby, nové rizika, e, dostávajú sa na rôzne informácie, e, ľudia na ne reagujú emotívne, e, vzniká nový kontext a vlastne prelievajú sa z krajiny do krajiny, čiže toto je celé e, globálna výzva pre všetkých z nás. E, digitálna Mm, digitálne vedomosti, digitálna gramotnosť e, je pre nás e, veľmi dôležité. Toto presne potrebujeme. Potrebujeme aj nejaký interný kódex, ktorý by potom e, ovplyvňoval zase aj našich medzinárodných partnerov. Dáva to väčší zmysel ako kedykoľvek predtým. Musíme bojovať za európsku demokraciu. Každý z našich občanov sa musí stať vojakom v, tejto, v tomto boji. Čokoľvek iné našu demokraciu oslabí. Ďakujem pekne. Ďalej poslanec Tudorache. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Dnes by som chcel hovoriť o zodpovednosti. Prvá zodpovednosť je zodpovednosť e, ľudí, ktorí vládnu, ktorí riadia takéto destabilizačné kampania. Chcem to povedať veľmi jasne. Je to naozaj istá forma asymetrickej agresie a za túto agresiou stojí Rusko. Naša reakcia musí byť veľmi silná. Potom e, máme tu spodnosť tých, ktorí riadia tie technológie, ktoré sa využívajú na tieto subverzívne aktivity. Kodex, alebo ten etický kodex, ktorý veľké platformy podpísali, je dobrým krokom, ale nevieme, či dostačujúcim. No, postačujúcim. A treba naďalej žiadať od týchto e, platform, aby boli zodpovedné, aby boli transparentné. Potom ďalšia, tretia vec je našou e, zodpovednosťou európskych inštitúcií povedať si, či e, vážne berieme tieto robí voči demokracii. Ak áno, treba mať primerané, primerané zdroje na boj proti týmto veciam. Treba tie rozpočtové diskusie, napríklad, ktoré z toho vyplývajú, potom brať veľmi vážne. Ďakujem pekne. Ďalej jedna minúta. Pán poslanec Madison. Uh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Toto je samozrejme veľmi dôležitá téma. Zasahovanie do európskych volieb to je e, nedodržiavanie, de facto nedodržiavanie suverenity členských štátov. Treba k tomu také pristupovať. Je veľmi dôležité, aby všetky členské štáty zabezpečovali, že najmä vo vzťahu ku kyberhrozbám sa vytvárali bezpečnostné politiky a dobre potom implementovali tieto politiky. Ale Máme tu dnes eh, trend, že každý zlý výsledok volieb je výsledkom eh, zasahovania. To sa musí skončiť. Lavica to vždy e, takto prezentuje, vždy keď prehrajú voľby, tak za to môže niekto iný, ale toto iba podkopáva jednak európsku demokraciu a jednak aj podceňuje e, inteligenciu európskych voličov. Dopad e, takéto dezintegr- e, dezinformácie zo strany E, zahraničných aktorov samozrejme netreba podceňovať a treba tiež povedať, že pravicové strany častokrát boli neferovo obvinené z toho, že e, z takýchto dezinformácií oni ťažia. A chcem teda zdôrazniť, že všetky formy dezinformácie by e, mali byť predmetom nášho boja, a to aj vtedy, keď útočia na pravicové strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalej vystupí pán Dezri Šofra. Ďakujem pekne. Nejde o to, že by sme chceli zabraniť ľuďom z iných, e, e, ľuďom z iných krajín e, povedať, aby, ako majú víziu sveta. Napríklad e, aj Mitterrand hovoril o tom, že Hillary Clinton jedného dňa by mohla byť prezidentkou. Aj Macron svojho času e, hovoril, možno trošku arogantne, v Polsku, že mali by, byť lepš- mali by mať lepšiu vládu. A samozrejme, to neznamená, že teraz politici sa nemôžu k tomuto vyjadrovať. E, to je v poriadku. Ide o to, aké nástroje sa pri tom používajú. Dnes niektoré zahraničné mocnosti pochopili, že viac ako 50 Európanov sa informuje o politike iba cez sociálne médiá. A tým, že budú využívať boty, e, algoritmy, umelú, umelú inteligenciu, tak jednoducho mnohí Európania nakoniec budú skôr veriť anonymom, ktorí e, uvádzajú nejaké uražlivé informácie na internete, a skôr budú e, veriť týmto ľuďom, než ich demokraticky zvoleným predstaviteľom. Eh, na Twitteri eh, v roku 2016 bolo niekoľko sta tisícov eh, povedzme, že rusofilných účtov, ktoré pred Brexitom mali destabilizovať Európu. A máme tu novú komisiu, gratulujem, že vás zvolili a chcem vás poprosiť, aby ste naozaj prijali taký program detekcie správ, konvergentných práv, ktoré pochádzajú, alebo signálov, ktoré mm, pochádzajú z iných e, krajín, aby ste mohli potom o tomto informovať našich obyvateľov počas e, volebných kampaní. E, tieto technologické možnosti už dnes určite máme a úlohou Európskej únie je byť oveľa proaktívnejšia, aby ste bojovali proti manipulátorom v tom, čo robia aj oni. My sa predsa nemôžeme stať nejakým digitálnym nástrojom ruských alebo amerických zájmov. Čiže e, máme tu citát od Hany Arendt, ktorá hovorila o totalitarianizmu, o totalitarianizme, e, že tam je hlavná vlastnosť takýchto režimov, že neexistuje tam rozdiel medzi e, pravdou a lžou. To je citát a my nechceme, aby sa takéto niečo stalo opäť, opäť v Európe. Ďakujem pekne. Pani Grapini vystupuje ako ďalšie, nech sa páči. Ďakujem pekne. Gratulujem pani komisárka k tomu, že vás opäť zvolili. Samozrejme o tejto téme nehovoríme poprvýkrát dnes. Od roku 2015 EÚ hovorí, že bude sa bojovať proti fake news, proti dezinformáciám, ale čo dnes máme? Polovica krajín OECD, ktoré zorganizovali v roku 2018 voľby, boli predmetom kybernetických útokov. Bolo to ešte viac ako v roku 2015, dokonca trikrát viac. Žijeme v období sociálnych e, sietí, sociálnych médií a vieme, že voliči sú cieľom takýchto, kam, cieľom takýchto kampaní, tieto veci sa proste dejú. A toto zasahovanie chce manipulovať informácie a zmenu verejných e, názorov, verejnej mienky. Ale treba e, si uvedomiť, že demokracia tá nedáva iba práva, treba aj príjmať konkrétne rozhodnutia a preto rátame s tým, že Európska e, komisia by mala prijať e, konkrétne opatrenie, konkrétny návrh, tak aby členské štáty toto si neregulovali samé, pretože informácie žiadne hranice e, nepoznajú. Treba bojovať proti fake news a tomuto zasahovaniu v európskych alebo národných voľbách v našich krajinách. Ďakujem pekne. Ďalej vystúpi pani von Wiese.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 Ďakujem pekne, pán predseda, vážená pani komisárka Jorová. Napriek tomu, že vieme, že tu bol veľké zasahovanie do britského referenda, Spojené kráľovstvo neprijalo opatrenia na ochranu voličov pred e, ovplyvňovaním na internete. Odborníci vrátanie digitálneho výboru dolnej snemovne potvrdili, že e, Spojené kráľovstvo je oslabené a že môže na pôsobiť Putin alebo Trump, ktoré mali záujmy na posilnení Brexitu Brexitu a oslabení EÚ nutne potrebujeme aktualizovať naše volebné právo a zlepšiť reglementáciu sociálnych médií. Predchádzajúca britská vláda navrhla plány na zlepšenie transparentnosti a boj proti zasahovaniu, digitálnom zasahovaniu do predvolebnej kampane, ale nič sa nestalo. Boris Johnson zamietol integritu demokracie a ignoroval svoju povinnosť chrániť spoluobčanov. Prečo? Pretože vyšetrovanie tejto dôležitej témy vyvoláva nepri, mm, nepohodlné otázky o referende. Je to dôvod, prečo Johnson odmieta e, zverejniť správu o zasahovaní Ruska. Je na čase, aby sme sa zbavili Johnsona, jeho Brexitu a jeho klamstiev a dali Britom svetlejšiu budúcnosť, tak ako si to zaslúžia. Ďakujem. Very much, Ďakujem pekne, pani Androje Matilde. Áno, táto diskusia v podstate začala tým, že by sme mali hovoriť o tom, ako Rusko sa zle správa, ale by som chcela hovoriť o zasahovaní Turecka. Turecko neskrýva svoje európske ambície, ktoré nie sú priateľské nutne E, tu sa potvrdzujú zlé tendencie e, Ruska, ktoré zasahujú do územnej integrity Európy e, takisto je to prejav sily Turecka v otázke migračnej, ktorú by sme nemali akceptovať. Nemecko, Holandsko legitimne zabranili minist- tureckému ministrovi pre semia šíriť kampaň pre Erdogana E, diaspora robí všetko preto, aby sa zlepšila situácia v Európe. To je hrozba na demokratické, e, demografické obsadenie územia. E, je tu aj islamistická strana, ktorá chce mať turecký vplyv v Európe. Pán Erdogan je kritizovaný v nejakom časopise a ako náhle sa tak stane, tak sa hneď zautočí na tento časopis e, minister zahraničných vecí Turecka odsudzuje oficiálnou cestou francúzsky scenár pre francúzske vnútorné záležitosti, napríklad o e, možnosti zahalovania sa žien v školách. E, otomanská ríša by sa tu chcela presadiť. Pán Erdogan sa chce dostať do Európy a my by sme mu mali pripomenúť, že tu nemá miesto. Merci. Ďakujem pekne. Pani Benjumia Izabel. Ďakujem pekne. Rozdiel medzi diktatúrou a demokraciou spočíva e, v práve slobodne hlasovať, slobodne voliť a môcť zmeniť vládu. To je jedna z hlavných povinností a práv, ktoré e, občania majú. Ja som zo Španielska, musím e, povedať, že toto slobodné E, právo e, voliť. Treba spomenúť aj v súvislosti s ľuďmi, ktorí napríklad e, v Baskicku či v Navare bojovali za demokraciu, hoci boli ohrozovaní zo strany baskických separatistických teroristov. A jeden z lídrov týchto ľudí, ktorý bol odsudený za to, že patril do ety medzi teroristov, je dnes europoslancom inak. A dnes máme nové hrozby zvonka a tie sa snažia zničiť náš ambiciozný politický projekt. Zasahovanie do volieb je mm, nástroj nepriateľov otvorenej spoločnosti, autoritárskych e, režimov a populistov. Je to celosvetová hrozba, ktorú sme videli, e, pokiaľ ide o fake news pred Brexitom, alebo pred referendum o Brexite, e, takisto sme to videli vo Francúzsku, e, v Španielsku, keď bolo v roku 2017, keď bola tá kríza v Katalánsku. A samozrejme, treba s tým rátať aj do budúcna. Vždy sa bude utočiť na našu stabilitu, na našu slobodu. Niektoré z týchto útokov e, sú zjavné, že odkiaľ pochádzajú. Niektoré nie sú až také jasné, ale tiež sú veľmi problematické. A všetky tieto útoky snažia sa o jednu vec. E, destabilizovať nás, rozdielovať nás, oslabovať nás. A musíme na toto reagovať, musíme sa brániť a na to potrebujeme ďalšie zdroje, aby sme um, vedeli prísť na to, ako to títo ľudia robia, bojovať, ako proti tomu bojovať, ako vykonávať prevenciu, ako aj som našich inštitúcií e, by sme mohli zaručiť e, korektnosť našich volebných procesov. Pokiaľ nebudeme obhajovať a brániť to, že naše hlasovanie bude plne slobodné, tak e, demokratická kvalita v našich krajinách nebude veľmi vysoká. Ide tu naozaj o našu dôveryhodnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Rafael Kluxman, ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, opäť raz sme sa stretli, aby sme diskutovali o vonkajšom zásahu do našho prevodnej kampane. Tentokrát sa jednalo na požiadavku Britov, predtým to bolo na požiadavku Talianov. by to tak pokračovať. Takže čo teda vlastne s tým spravíme? 5 rokov budeme sa tu lutovať a hovoriť o tom, že Putin manipuluje náš volebný systém. V ďalších 5 rokov budeme násobiť prázdne uznesenia a nič nespravíme práve my sme navrhli špecifický výbor, ktorý má vyšetriť toto zasahovanie a nájsť prostriedky na boj proti zasahovaniu e, proti tým e, politikom. My sme e, nevolili za toto a to spomalí naše aktivity, takže ak chceme mali by sme prestať o tom vyprávať a mali by sme začať konať. Vytvorme samostatný výbor, príjme odporúčania, ktoré budú chrániť naše demokracie, konajme pretože naši nepriatelia nebudú čakať, kým sa my konečne zobudíme a začneme konať. Ďakujem pekne. Pani Naomi Long. Long. Pani Long v, v, uprostred predvojebnej kampane na všeobecné voľby. Podrme si uvedomiť, aká hrozba je tu zo zahraničia. A minimálne by sme sa mali poučiť e, z britského referenda. Napriek tomu, že sme sa nepoučili, e, sú tu špinavé peniaze, ktoré idú do Británie cez Severné Írsko ale detaily ešte neboli náležite exponované. V Spojenom kráľovstve ešte stále nevieme, do akej miery Rusko zasahuje do našej politiky. Boris Johnson odmieta zverejniť správu spravodajských služieb o britských, e, ruských aktivitách v Rusku. Eh, mali by sme v digitálnej dobe eh, konať eh, a mali by sme cieliť, bojovať proti týmto kampaniam, vrátane tých, ktoré sú plánované zvonku. Takže sociálne médiá sklamali celosvetová sieť internet e, znamená, že musíme bojovať proti dezinformácii, ale nemali sme ignorovať aj staré spôsoby narúšania demokracie. V Severnom Írsku kandidáti sú zastrašovaní e, e, paramilitaristickými zložkami. Musíme bojovať, musíme spojiť sily a bojovať za demokraciu. Ďakujem. Pán Stanislav Polčák, nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne. Zasahovanie do našich demokracií a volieb je naozaj mimoriadne závažnou témou. A ja sa pripájam k tým kolegom. E, samozrejme, že to sa dialo aj v minulosti. Otázkou však z nejaké nástroje dokážeme používať, či už sme niektoré bitky naozaj neprehrali, napríklad otázka Brexitu. A ja sa pýtam, či takáto demokracia, vzor pro nás demokratických pravidel, Veľká Británia, keď ona prehrala, či naozaj nie je vhodné využiť nejakú celoeurópsku aktivitu. Ja dôverujem pani komisárke, mám veľké očakávania, asi všetci máme veľké očakávania eh, z jej portfólia, tam sú hodnoty demokracie, slobodných voleb. Ona opakovane vyzdvihuje a my samozrejme vnímame, že táto hodnota je kľúčová Príklady, ktoré tu zazneli, sú naozaj iba vrcholom ľadovca. Zasahovanie do členských štátov prebieha frontálnym útokom zo strany Ruska, Číny, ale aj ďalších aktérov, už, ktorí už tu boli spomenutí. Ruské nástroje zahraničnej politike ten prvý je vždy jasný. Klamstvo, nepravdivé informácie, dezinformácie a dezintegrovanie spoločnosti, rozklad spoločnosti. Aby som zo všetkých štátov, o ktorých sa to hovorilo, chcel spomenúť napríklad aj Českú republiku a je správu, ktorú vydala Bezpečnostná informačná služba. Citujem, Rusko sa podľa BIS snaží manipulovať rozhodovacími procesmi na všetkých úrovniach v štátnej správe. Využíva pritom ekonomické, politické, vojenské a informačné tlaky a zdanlivé nedokonalosti štátnych inštitúcií a demokratických procesov, napríklad dlhý legislatívny proces, parlamentnú diskusiu alebo správne postupy. Ja si myslím, že tomuto nebezpečiu sa nedá čeliť nejakou izolovanou aktivitou alebo spoluprácou iba so súkromným sektorom. To si naozaj vyžaduje celoeurópsku aktivitu a ja naozaj verím, že sa takéto akcie, aktivity dočkáme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Sievič sa prihlásil do diskusie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Aký je rozdiel medzi nedávnymi aktami zasahovania do deklaračských postupov a zasahovania do vnútornej politiky iných štátov, tak ako poznáme z histórie? Eh, vďaka novým komunikačným technológiám je možné osloviť milióny ľudí tým, že im zašlete nepravé správy a eh, návrhy bez toho, aby sa zverejnili autory a teda príjemca nemá žiadnu možnosť overiť a interpretovať nezávisle tieto správy. Žiaľ, to najhoršie nás ešte len čaká a príde to čoskoro. Umelá inteligencia, revolúcia, ktorá ju prináša, ponúka neobmedzené príležitosti na vytvorenie tzv. hlbokých falošných správ. Voliči budú úplne dezorientovaní. Demokracia je vystavená riziku a mala by sa brániť. Tento parlament má mimoriadný mandát a zodpovednosť v tomto zmysle. Mal by si dať do svojho vienka nové nástroje, aby mohol vykonávať svoju funkciu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán kolega Auštrevičius. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, kolegovia, v Dome európskej histórie začína expozícia tým, že sa tu hovorí o mýte o únose e, zvádzania únose Európy greckej bohyne. Európska únia e, je vystavená podobným výzvam, ale teraz sa nejedná o bohov, ale internetových trolov, ktorí využívajú moderné technológie, nemusia ani prekačovať fyzickú hranicu. Títo uh, uh, ľudia e, zneužívajú naše hodnoty. Musíme reagovať na to ako spoločný boj za našu spoločnú budúcnosť. U nás v Litve novinári a občianská spoločnosť boli tí prví, a najefektívnejší, ktorí exponovali, e, zverejnili rusku dezinformáciu a posilnili e, našu spoločnosť. Minulý mesiac bolo uznesenie o e, tom, že sa nemá zasahovať do predvolebnej kampane. Je na čase, aby sme sa začali seriózne zaoberať a riešiť tie postupy, ktoré sú v tomto uznesení. Ďakujem pekne. Pán kolega Milan Zver na dve minúty. Ehm, myslím si, že eh, je veľmi pravdepodobnejšie, že sme obeťami tých, ktorí kladú informácie, šíria propagandu, ničia infraštruktúru alebo dokonca aj falšujú volebné výsledky na internete. Počet kybernetickej trestnej činnosti stúpa a ciele bojovníkov 21. storočia cieľmi sú nielen nadnárodné organizácie a štáty, ale aj hospodárstvo, infraštruktúra a súkromné osoby, ktoré sa nevedia brániť. Útočníci väčšinou nekonajú e, izolovanie. Kybernetická vojna znamená, že e, e, odborníci na počítače e, útočia. E, jednoduchý vírus e, môže spraviť väčšiu škodu ako vojenský zásah. Ruský režim vedie kybernetické vojny proti EÚ, ktorá je nepriateľom, pretože má svoje hodnoty a podľa Rusov dekadentný spôsob života. Rusi zasahovali do európskych volieb aj do predbrexitovej kampane. Takisto máme jasnú dokumentáciu, ktorá svedčí o snahách Putina ovplyvniť voľby v USA, ale Spojené štáty ma netrapia, pretože oni detekovali načas túto hrozbu a e, vyzbrojili sa imunitou. Ja sa skôr bojím o Európu. Myslím si, že meškáme E, nezabezpečujeme e, ani naše voľby, ani inštitúcie. Hrozby sú stále väčšie, zložitejšie, komplikovanejšie, ale som rád, že e, pani van der Leyen si uvedomuje tento problém. Spomenula dnes, že nová agentúra pre kybernetickú bezpečnosť poskytne koordinovanú celoeurópsku odozvu. Ja by som chcela, aby tá odozva bola jednotná, ale aj toto je už dobrý začiatok. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečničkou je pani podpredsednička Dobrev. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, počas 20. storočia v Európe sme viackrát zažili využitie nástrojov demokracie a diktatúry, ktoré e, vždy nakoniec skončili tragicky. A keď sme si mysleli, že konečne táto doba skončila, sme v 21. storočí, že prevláda sloboda slova, sloboda slova. A teraz sa útočí na demokraciu, na slobodu Európy práve cez slobodu slova. Jasné, že Rusko sa snaží zasahovať do Európy. E, Rusko nechce, aby Európa bola silná. Rusko využíva pomoc extremistických strán. Videli sme to v Taliansku, Francúzsku, v Rakúsku, aj v Spojenom kráľovstve. A najviac boli to, že e, Maďarsku je moja vlastná vláda, ktorá sa na tom spolu podiela. Európa potrebuje silné nástroje a musí odhodlane konať. Ďakujem pekne. Pán Japs na minútu. Budem hovoriť po lotyšsky. Pán, predsedajú, pán, pán predsedajúci, pani Jourova, keď e, chceme bojovať proti dezinformáciám a manipulácii, nestačí, aby sme príjmali zákony. Potrebujeme demokratické technológie, ktoré budú efektívnejšie ako prostriedky Ruska a Číny. Nesmieme pripustiť, aby naše hodnoty boli podkopávané. Takzvané big fakes e, a deepfakes, ktoré e, využívajú, ktoré sa vytvárajú za pomoci umelej inteligencie. E, to sú prostriedky našich e, protivníkov, ktorými útočia na našu demokraciu a potrebujeme účinnejšie prostriedky, ako sa chrániť. Potrebujeme investície. Musíme investovať do horizontu Európa a do digitálnej Európy a musíme vytvoriť takisto Európsky obranný fond. A musíme podporovať dobré médiá a e, pravdivé informácie. Ďakujem a teraz pán e, Benifej Brando. Ďakujem. Je to znepokojivé, ako sa opakujú prípady zasahovania Eh, zo zahraničia, napríklad Cambridge eh, Analytica alebo eh, Front National, ktorý dostal v roku 2016 veľké požitky, požičky od zahraničných bank alebo prípad Slobodnej strany Rakúska. Najnovšie informácie sa týkajú Borisa Johnsona, ktorý zablokoval zverejnenie správy s výsledkami 18 mesiacov vyšetrovania ruského zasahovania. My máme povinnosť chrániť európskych občanov pred týmito e, hybridnými útokmi. Je to hybridná vojna, ktorá chce destabilizovať našu demokraciu. Potrebujeme preto aj osobitný výbor, ktorý osvetlí raz a navždy tieto záležitosti. V oktobri sme prijali veľmi jasné uznesenie, ktoré hovorí, že potrebujeme nové nástroje, kto hlasoval proti? Strana Brexit, Liga Salviniho a strana Marine Le Pen. Je to zvláštne, práve oni hlasovali proti tomuto uzneseniu, ktoré žiada vyšetrovací výbor. Ďakujem pekne, pani Pagazaur Turnduňa. Ďakujem pekne, pani komisárka Jourová. Potrebujeme komisiu, alebo taký špeciálny výbor, tak špeciálny výbor, pokiaľ ide o dezinformácie a takéto zasahovanie, aby sme tieto dáta, ktoré sú dnes spomínali, dali dokopy. A tých príkladov ešte oveľa viac. Dáme niektoré príklady. E, u nás v Katalánsku napríklad zasahovalo Rusko, chcelo oslabiť e, cez dezinformáciu e, Španielsko. Naše spravodajské služby to takisto potvrdili. Tento týždeň sme videli, že špion z Ruska prišiel do Španielska v roku 2016, kedy vlastne kremlinské médiá uverejnili prvé fake news, pokiaľ ide o katalánsky separatizmus a kedy aj e, Puigdemont, katalán, katalánsky politik, e, ponúkol e, spoluprácu Rusku, pokiaľ Rusko akceptuje to, že e, Katalánsko vyhlasilo v danom roku svoju nezávislosť. Takže takýmto spôsobom sa oslabuje Európa, oslabujú sa naše demokratické systémy a preto musíme, pani komisárka, spraviť všetko preto, aby sa zriadila takáto špeciálna, eh, špeciálna komisia, špeciálny výbor, ktorý by tieto veci vyšetril. Potrebujeme našu demokraciu obhajiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Fajon sa prihlásila do diskusie, nech sa páči. Ďakujem pekne. Mm, pán predseda, dámy a páni, podľa nášho uznesenia EÚ úspešne implementovalo viacero opatrení zameraných na obmedzenie zahraničného zasahovania do e, európskych volieb v roku 2019. Ja navrhujem, aby nová Európska komisia okamžite preštudovala tieto osvedčené postupy a efektívne technológie a zvážila možnosť transferu na národnú úroveň, keďže v e, budúci rok e, máme viac ako v desiatich štátoch voľby. E, zavierame sa na Rusko, ale nemali sme strácať do zretela to, čo robia iné krajiny. Mám obavy nezávislosť EÚ, e softvéru, infraštruktúry a technológie. Musíme podľa mňa viac investovať úsilia aj peňazí do rozvoja našich vlastných ochranných prostriedkov a chceme zostať e, demokraciou vo svete falošných správ a dezinformácie E, vyzývam kolegov, aby sa ši- os- systematicky šírila osveta o význame verejných médií a zodpovedného, zodpovednej žurnalistiky na školách aj vo verejnosti. Ďakujem pekne. Pán Šimečka. Hovoriť po slovensky. Asi netreba hovoriť, že slobodné a spravodlivé voľby sú základom demokratického procesu. A problém, keď sú manipulované zo zahraničia, je potom v tom, že to vrhá tieň pochybností na

kolega Majorino per Francesco. Ďakujem. Eh, bolo by dobre si dnes eh, pripomenúť, že eh, solidné demokracie sú základom mieru, rešpektovania práv a dôstojnosti občanov. Solidné a zrelé demokracie takisto môžu sa oslabiť jednoho dňa, keď sa na ne začne útočiť Dezinformačné kampane na sociálnych médiách musia byť niekým e, nepriamo financované a e, takéto veci sa môžu e, intenzifikovať a zosilňovať. Sú to síly, ktoré majú jediný cieľ rozbiť Európu, rozbiť náš spoločný dom. A Európa na toto musí reagovať. Sú rôzne tieňové zóny, ktoré musíme vnímať s podozrením. Napríklad bývalý minister vnútra Talianska Matteo Salvini, jeho podozrivé správanie, e, pretože nemal zatiaľ e, odvahu osvetliť e, svoje zvláštne vzťahy, aj finančné vzťahy s Ruskom toto by mal e, vysvetliť. Ďakujem a teraz e, pán Kovaržík Ondrej, posledný rečník spomedzi poslancov. Chair, uh, Ďakujem. Pani podpredsednička, pán predsedajúci, chcem vám zagratulovať a mm, zaželať veľa úspechu v novej úlohe. Demokracie sú zraniteľné. Mnohí z nás to vieme, pretože si pripomíname 30. výročie Nežnej revolúcie Musíme ostať bdelí. Zahraničné zasahovanie môže oslabiť základy našej spoločnosti a slobodné voľby a musíme si dávať pozor aj na zahraničných aktérov, ktorí e, používajú domácich sprostredkovateľov a zástupcov tzv. proxys, ktorých komisia identifikovala. Akčný plán pre demokraciu musí byť krokom v tomto boji a musíme nastoliť rovnováhu medzi ochranou demokracie a zacieleným konaním v týchto plánoch. Internet je živnou pôdou pre cudzie zasahovania a preto sa musíme vybaviť dobrými nástrojmi, aby sme mohli konať. Musíme e, zvyšiť dôveru v naše demokracie, v našu vládu, média a takisto aj v samotné online platformy. Ďakujem. Na konci tejto rozpravy odovzdám slovo opäť zvolenej komisárke pani Jourovej a samozrejme srdečne blahoželáme k opätovnému zvoleniu. Ďakujem, pán predsedajúci, dámy a páni. Vaše e, milé slová mi ukazujú, aká musí byť silná a zodpovedná v tejto téme. E, všetky diskusie poukazujú na to, že e, je to existenčne dôležitá téma pre EÚ. Sme obklopení rôznymi aktérmi, ktorých doktrína o Európe je čím horšie, tým lepšie. A ďalšia doktrína. Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou. E, toto poznáme z minulosti. E, najmä my, ktorí sme z bývalých komunistických štátov. Ja som polovicu svojho života prežila v takejto krajine. Nám sa vymýval mozog každý deň propagandou z Kremlína, z Kremla. A preto som veľmi rada, že môžem pracovať na tejto agende, ktorá má dočinenia s ruskou propagandou šíriacou sa v EU. Ale nemôžeme obviňovať iba externých aktérov. Máme aj tu doma e, veľmi schopných e, producentov propagandy vnútri Európskej únie. Takže musíme si jasne povedať, kto proti nám stojí. E, berieme si ponaučenia z rôznych udalostí. V minulosti spomínali ste rôzne voľby z posledných rokov a jasne hovoríme, že nebudeme pasívni, budeme pokračovať v tom, čo sme začali. Aktualizujeme akčný plán proti dezinformáciám. Zaktualizujeme opatrenia, ktoré robíme počas volieb. Budeme spolupracovať s volebnou sieťou a budeme spolupracovať ďalej s platformami ktoré eh, sa podpísali pod etický kódex proti dezinformáciám. Áno, veľa sa robí, ale ešte sú tu nedostatky. Budeme naďalej bojovať proti nelegálnemu obsahu. Áno, existuje nelegálny obsah, ktorý je dokonca kriminálny podľa e, trestných zákonov. Detská pornografia, teroristický obsah a nelegálne prejavy nenávisti ktoré sa šíria online sieťami. A podľa mňa to, čo je zakázané mimo internetu, musí byť zakázané aj na internete. A, aj v, na internete musí existovať zločin a trest. Ja som e, často diskutovala s policajtami a poros, prokurátormi a hovorila som, že musia vyšetrovať tieto prípady, e, keď e, vidia jasne nelegálny obsah na internete. Dezinformácia to je už trošku problematickejšia téma, e, pretože klamstvá vždy existovali. Nemôžeme jednoznačne povedať, že sú nelegálne. Nie sú zakázané trestným právom. E, to je ten právny problém tu. Ale treba si uvedomiť, že takéto druhy klamstiev a dezinformácií sú nebezpečné. A preto Tieto dezinformácie riešime v rámci hybridných hrozieb. Pracujeme na de- definícii dezinformácií, ktorú potrebujeme a ktorá musí byť dobre naformulovaná. Dezinformácie e, sú informácie, ktoré sú viditeľne nesprávne alebo zavadzajúce a sú rozširované za účelom ekonomického zisku alebo zámerného zavádzania verejnosti a môžu spôsobiť verejné škody. Pre nás je dôležitý ten faktor overiteľnej nesprávnosti. My nechceme bojovať proti názorom, my chceme bojovať proti e, lžiam, ktoré sú preukázateľné lži. A môžeme proti ním postaviť